diskusiu a rozpravu v prípade, že chcete e, veľký záväzok zo strany celého plenárneho zhromaždenia. Poprosím vás, opäť pani predsedajúca, predsedajúca vystupujem. E, ďakujem pekne. Dostal som návrh uznesenia, e, ktorým malo byť uzavretá táto rozprava, teda uzatváram túto rozpravu a zajtra prebehne hlasovanie 11.30. Teraz e, v súlade s našim programom sa dostávame k vyhláseniu Rady a komisie o Európskom integračnom procese Čiernej hory. A teraz e, najskôr v mene Rady e, vystúpi pani štátna tajomnička, pani Djöri, nech sa páči. Elnök asszony, biztos úr, tisztelt képviselő hölgyek és urak! Ďakujem pekne Vážený pán komisár, e, vážené poslanky, vážení e, poslanci, zajtra budeme hlasovať o e, európskom integračnom procese Čiernej hory. Máme tu istý, istú, istý prísľub zo strany Európskeho parlamentu, že bude obhajovať toto, toto otvorenie sa Európskej únie, ale takisto je potrebné, aby sme v tejto otázke aj e, mali našu verejnú mienku na našej strane to uznesenie, o ktorom zatra budeme hlasovať, e, ukazuje, že si e, uvedomujeme e, dôležitosť tejto otázky. Rada je plne zaangažovaná do tejto témy a v tejto otázke má konsenzuálny názor, tak ako to ukázalo aj hlasovanie v decembri roku 2010. Európska únia je jednoznačne za to, aby sa pokračovalo v procese E, integrácie s krajinami západného Balkánu na základe európskych e, princípov a hodnot. Maďarské predsedníctvo je takisto plne zaangažované do tohto procesu. Chceli by sme sa poďakovať Európskemu parlamentu za jeho prácu a takisto to, že e, týmto uznesením prispieva k posilneniu pokrokov, ktoré boli dosiahnuté zo strany Čiernej hory. A to je veľmi dôležité, ak chceme v procese integrácie pokročiť ďalej. Veľakrát e, sme zdôrazňovali e, dôležitosť toho procesu, ktorý momentálne prebieha v Čiernej hore. Stabilita tejto krajiny je otázka, e, ktorú, ktorú mm, podporujeme, ktorú všetci dôležití hráči podporujú a Čierna hora je ako krajina, ktorá ako taká dokáže prispieť k celkovej stabilite regiónu Západného Balkánu. Netreba, netreba zabúdať na to, že za e, veľmi krátke obdobie sa Černej hore e, podarilo vyriešiť e, otázku vízovej liberalizácie a takisto aj ďalšie úspechy, ktoré potvrdzujú, že vízia európskej integrácie pohýba istým, spôsobom Černú horu dopredu a tým spôsobom vlastne motivu ostatných kandidátov na E, členstvo v EU. Samozrejme, e, je tu aj e, miesto na ďalšie vylepšenie. My napríklad, pokiaľ ide európske programy, môžeme vlastne si vytýčovať vždy nové a nové ambície. Existujú delegácie, ktoré sa tak povedz denne stretávajú a ktoré sa venujú jednotlivým otázkam súvisiacim s prístupovým procesom Čiernej hory do Európskej únie. Existuje aktualizovaný akčný plán, na základe e, ktorého, alebo pre ktorý Európska komisia e, vypracovala isté, isté, istú odpoveď alebo isté reakcie. Nám sa e, pozdáva najmä aplikovaná metodológia, teda konkrétne, že v krajine prebehla, respektíve, že vôbec prebehla istá konzultácia občianskou spoločnosťou v tejto otázke. Existujú isté priority, v ktorých je veľmi dôležité dosiahnuť pokrok. V novembri roku 2010 Európska komisia tieto priority aj e, vymenovala. Jednak stabilita právneho štátu, ďalej potreba ďalších reforiem a e, rozširovanie e, kapacít verejných orgánov, o posilňovanie teda. Takisto dôležitá je, dôležitá je otázka slobody médií. Z hľadiska právneho je to samozrejme veľmi dôležité a netreba zabúdať ani na dôležitosť toho, aby bol teda e, garantovaný právny štát, aby e, sa dodržiavali e, bezvýhradne ľudské práva, aby sa bojovalo proti organizovanému zločinu v krajine. A v týchto oblastiach ešte očakávame zo strany Čiernej hory podniknutie ďalších významných krokov, tak aby tento proces mohol ďalej pokračovať a aby mohli vlastne začať samotné prístupové rokovania preto je veľmi dôležité, aby práve v týchto oblastiach e, Čierna hora naďalej e, vykazovala tú snahu, aby dosovala pokrok. Je nevyhnutné, aby Černá hora e, tieto, tieto priority riešila, aby v nich dosiahla konkrétne úspechy. Dámy a páni, Čierna hora je veľmi dôležitá z hľadiska regionálnej spolupráce. Je to sused Európskej únie, s, ktorou, s ktorým veľmi úspešne spolupracujeme. E, čo pozitívne aj hodnotíme a umožňuje nám to vlastne aj posilňovať naše vzťahy s regiónom Západného Balkánu ako takým. Okrem toho, e, Čierna e, hora, vlastne tam je sídlo e, Rady pre regionálnu spoluprácu, teda regionálneho západobalkánskeho orgánu a sú tam aj niektoré ďalšie sídla iných organizácií. A práve vďaka tejto spolupráce vďaka tejto spolupráci e, môžeme považovať Čiernu horu za pozitívny príklad medzinárodných vzťahov v regióne. Takisto je veľmi dôležité e, opísať e, súčasnú situáciu a pravdivo, tak aby sme sa aj do budúcna dokázali správne orientovať. Ďakujem veľmi pekne všetkým, ktorí spolupracovali na príprave tejto správy a chceme vyzvať eh, eh, černohorské orgány, aby naďalej eh, pracovali na pokroku v jednotlivých prioritných oblastiach. Ďakujem. Ďakujem pekne a teraz dávam slovo komisárovi Filemu. Pani predsedníčka, vážení poslanci, je pre mňa cťou obratiť sa na Európsky parlament s procesom integrácie Čiernej hory a dovolte mi zablahoželať e, spravodajcovi pre e, Čiernu horu pánovi Tenokovi k jeho správe a chcem vysloviť vďaku všetkým, ktorí prispeli k jej vypracovaniu. Parlament v politike rozširovania zohráva kľúčovú úlohu. Je to, sú to kroky všetkých európskych inštitúcií, ktorými dosiahneme pokrok. Čierna hora je pokrok, plnenie kritérií pre členstvo. Toto všetko bolo pozoruhodné. Je tu rastúci politický konsenzus. Rada urobila dôležitý pokrok v tý, keď vytvorila svoj právny a politický e, rámec a je tiež zaangažovaná regionálne spolupracovať. E, je tu solidný zoznam štrukturálnych hospodárskych reforiem a pokroku vo viacerých oblastiach aký. Rozhodnutie rady udeliť e, štatút kandidáta Čiernej hore je uznaním týchto úspechov a je to silný signál, ktorý potvrdzuje dôveryhodnosť európskej politiky rozširovania. Krajina vstúpila do rozhodujúcej etapy Štatút kandidátskej krajiny je veľkou zodpovednosťou pre Čiernu horu. Matateľné výsledky sú potrebné preto, aby Čierna hora bola schopná posunúť sa do ďalšej etapy európskej integrácie. Verím, že Európsky parlament vo svojom uznesení vyšle správne posolstvo Čiernej hore o uznaní doterajších úspechov, ale aj silných očakávaní že reformný proces bude pokračovať s odhodlaním a všetky kľúčové výzvy na strane Čiernej hory na jeho ceste k členstvu budú uh, primerane, um, sa im bude venovať primeraná pozornosť. Minulý eh, týždeň som sa stretol so svojím rezortným partnerom z Čiernej hory a ukázal silné odhodlanie uh, splniť kľúčové priority ktoré sú v stanovisku komisie. 17. februára po verejných konzultáciách s občianskou spoločnosťou a po rozhovoroch s oddeleniami komisie vláda prijala akčný plán, kde sa riešia priority. Teraz je kľúčové sústrediť sa na implementáciu a vytvorenie um, dobrej práce. Vážená pani poslankyňa, vážení poslanci, kľúčové priority v stanovisku sú významné, ale dosiahnutelné ktoré, a vyžadujú si zaangažovanosť všetkých aktérov v Čiernej hore. Predošlé rozšírenia ukázali dôležitosť riešenia kľúčových tém v oblasti politických kritérií, ako aj e, kapitoly 23 v, na začiatku prístupového procesu. O, iba výsledky v tejto oblasti e, môžu zaručiť Čiernej hore potrebné reformy vo verejnom živote, posilnenie všetkých oblastí nezávislosti justície a efektívny boj proti korupcii a proti organizovanému zločinu. Toto neskôr zabezpečí hladké rokovania a integráciu do Európskej únie. Čierna hora musí zlepšiť svoj volebný rámec v súlade s odporúčaniami OBSE a Benátskej komisie. Parlament musí posilniť priority pre tento proces. Týka sa to tak parlamentu ako Európskej komisie. E, oblasť ľudských práv si vyžaduje potrebné zlepšenia. Hlavne ide o slobodu prejavu a vzťahov s občianskou spoločnosťou. Ďalšia snaha je potrebná, aby sa posilnila antidiskriminačná politika, a hlavne rodová rovnosť a efektívna ochrana zraniteľných vrstiev obyvateľstva. Udržateľné riešenia sú potrebné pre um, e, presídlencov, Ďalšie nedostatky, ktoré sa identifikovali v stanovisku a v návrhu vášho uznesenia, sa tiež musia riešiť. Čierna hora musí posilniť e, svoje administratívne kapacity a musí zlepšiť svoju prípravu v mnohých oblastiach, aký EÚ. Budúcnosť Čiernej hory nepochybne je spojená s Európskou úniou a my by sme mali konať zodpovedne. Dôveryhodnosť nášho, našej politiky rozšírenia je založená na e, rešpektovaní um, kondicionality smerom k Európskej únii a rešpektovaní EÚ v oblasti svojich záväzkov smerom k, k krajinám, o ktoré sa EÚ rozšírila. Uh, je v našom záujme, aby sme zabezpečili pokrok EU smerom, pokrok z Čiernej hory smerom k Európskej únii. Toto musí byť založené na solidných výsledkoch, na konkrétnych výsledkoch. Výkon Čiernej hory sa bude analyzovať v balíku rozšírenia v októbri 2011. Ak komisia rozhodne, že Čierna hora dosiahla potrebný stupeň súladu s kritériami prístupu, hlavne je tu sedem kľúčových priorít, ktoré sú stanovené v stanovišku. Jedine vtedy bude možné odporučiť otvorenie rokovaní. Ďakujem pekne. Ďakujem, pán komisár. A teraz odovzdávam slovo predstaviteľom politických skupín. Najskôr konzervatívci a reformisti, pán Tenok, 2,5 minúty. Ďakujem, pani predsedajúca, vážený pán komisár. Dvakrát som navštívil za posledných 18 mesiacov Čiernu horu s kolegyňou Ibrizagič e, ako tieňovou e, skôr ako som ja, e, ako ja teda pristúpim k hodnoteniu tejto krajiny z pohľadu na skôr kandidáta a potom eventuálneho člena EÚ. Veľký dojem na mňa spravila tá usilovnosť a záväzok na úrovni celej správy štátnej v Čiernej hore, bez ohľadu na to, aká je veľkosť tejto štátnej správy, veľmi usilovná. Musím zdať hold bývalému eh, premiérovi Ďukanovičovi a Igorovi Lukšičovi, ktorý ho nahradil a obidva sa vyznačujú veľkou pragmatičnosťou a zároveň eh, veľkou priamosťou, pokiaľ ide o nasmerovanie ich krajiny smerom k pristúpeniu do EÚ a do NATO. Teraz to bremeno je na Čiernej hore, tak aby naplnilo očakávania EÚ. Predovšetkým vláda Čiernej hory musí riešiť sedem kľúčových priorit, o ktorých hovoril aj komisár File. E, v správe komisie chcem zdôrazniť predovšetkým korupciu a organizovaný zločin. E, sú tam zadefinované jasné, zretelné benchmarky, na ktorých sa bude merať ich pokrok. Som rád, že minulý mesiac došlo k prijatiu veľmi dobre naformulovaného akčného plánu zo strany vlády Čiernej hory a tam sa reaguje na tieto požiadavky. E, zdá sa mi, že Čierna hora je pripravená e, rokovať o členstve ako oficiálny kandidát. Je zvláštne z môjho pohľadu, prečo nástojí na takéto časovej medzere komisia predtým, ako dostane kandidátsky štatút a potom príde k otvoreniu vlastne e, rokovaní o pristúpení. Takéto omeškanie nie je nejakým spôsobom odvodnené a nevychádzame ani z toho, ako čítam zmluvy je to sotva e, vhodný signál, ktorý vysiela do Podgorice a dokonca aj do iných krajín, ktoré sú v tejto oblasti, napríklad Macedónsko, ktoré sa tiež snaží veľmi usilovne o kandidátsky štatút. Dúfam, že e, takéto nevyhnutné čakanie, ktoré sa stalo teda, ktoré vyplynulo z tohto prostupu, dúfam, že e, to neprejde do nejakej frustrácie a že to neoslabí snahu Čiernej hory vstúpiť do EÚ. Čiernu horu by sme mali posudzovať vyslovene na základe zásluh a na základe toho, čo dokázalo E, nemali by sme e, porovnávať s inými krajinami v rámci Západného Balkánu. Čierna hora je malá, ale veľmi pekná krajina, ktorá e, žije veľmi dobre a slušne a pokojne od kedy sa oddelila od Srbska. Nie sú tam žiadne etnické pnutia, žiadne náboženské tenzie, na rozdiel od susedov. Takisto má malo isté spory s Chorvátskom, tie boli vyriešené pred súdnym tribunálom. Došlo k ratifikácii zmluv e, s Chorvátskom a Srbskom, pokiaľ ide boj proti organizovanému zločinu. E, na Eurobesta bolo súčasťou eurozóny, verte alebo neverte. Hospodárstvo je bohužiaľ nediverzifikované, spolieha sa predovšetkým na cestovný ruch a na e, hlinekárne. Je nevyhnutné, aby tam bolo viacej vodných elektrární a posilnený sektor priemyslu všeobecne. Ja som optimista, pokiaľ ide o tento nový rodiaci sa príbeh na Západnom Balkáne. Ďakujem. Ďakujem pekne a teraz za EPP pani Ibrizagič, dve minúty. E Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Ako tieňová spravodajkyňa EPP pre Čiernu horu chcela by som sa poďakovať pánovi Tenokovi za veľmi dobrú spoluprácu a za veľmi kvalitnú a dobrú rovnovážnu správu Takisto by som chcel navadať kolegov, tak aby podporili zajtra túto správu. Chcela by som zdôrazniť, že e, veľmi pozitívne vnímam rozhodnutie Európskej rady e, z minulého decembra, rok, teda decembra minulého roku, aby bol Čierne hore priznaný štatút kandidátskej krajiny, ale musím opakovane zdôrazniť, že nesmieme zabudnúť na ciele členstva z pohľadu Čiernej hory. Čierna hora od svojej nezávislosti ukázala naozaj veľmi dobrý pokrok. Dnes sme si vypočuli z úst predstaviteľa, predstaviteľky rady, že Čierna hora je považovaná za príbeh úspechu. A podobne ako pán Tenoga, ja sa domnievam, že je naozaj na škodu, že ešte stále e, neotvárame rokovania. Myslím si, že komisia musí čo najskôr prejsť e, k otvoreniu e, takýchto rokovaní a mala by stanoviť e, pevný termín. Je jasné, že proces reforiem musí pokračovať predovšetkým na poli justície a takisto pokiaľ ide o e, boj proti konfliktom záujmom, e, záujmov v rámci verejnej správy. Priority, ktoré stanovuje komisia, je nevyhnutné rešpektovať došlo k niektorým veľmi pozitívnym reformám doposiaľ a myslím, že to je dôvod na našu spokojnosť. Máme dnes na plenom zasadnutí aj veľvyslanca Čiernej hory a teším sa už na ten deň, kedy neprivítame len e, veľvyslanca Čiernej hory, ale kedy budeme môcť privítať e, zástupcov e, ľudu Čiernej hory v tejto snemovni. Ďakujem. Ďakujem pekne. A teraz za socialistov pán Fem, minúta a pol. Ďakujem pekne a ďakujem aj pánovi Tanokovi za veľmi konštruktívnu spoluprácu. Teší nás, že e, Čierna e, hora sa môže vydať na cestu členstva e, v EU a že tento proces začne snáď čo možno najskôr. Samozrejme, Černá hora musí splniť všetky, všetky tie benchmarky, Eh, ktoré v tomto procese existujú, ale eh, teší nás, eh, že Európska únia je odhodlaná predstave toho, že celá bývalá Jugoslava jedného, jedného dňa sa dostane do EÚ. Myslíme si, že takýto krok bude pozitívnym signálom pre celý región. Čierna hora je malá, nová krajina a veľmi usilná krajina, ktorá je zaangažovaná do regionálnej spolupráce, má dobré vzťahy so svojimi s susedmi a tým pádom bude mať pozitívny dopad na e, e, rokovania v rámci celého regiónu ale samozrejme sú tu viaceré ešte oblasti, e, môžu byť vykonané viaceré zlepšenia, napríklad systém súdnictva e, alebo celý ten systém právneho štátu. Zlepšuje sa síce, ale je tu stále veľký problém v oblasti organizovaného zločinu. E, systém e, justície e, v Čiernej hore si takisto vyžaduje veľké posilnenie a treba, aby e, Čierna hora zlepšila aj situáciu žien, situáciu médií v krajine a ochranu E, zamestnancov alebo e, menšín v krajine. Všetky tieto e, faktory sú veľmi dôležité vo svetle rokovaní o vstupe do EÚ. Dúfam, že tu vidie, dúfame teda, že Čierna hora vstúpi do EÚ čo možno najskôr. Ďakujem. Ďakujem pekne. A ďalej za skupinu liberálov pán Weigl, nech sa páči. Ďakujem pekne. A ďakujem aj pánovi spravodajcovi za túto správu a za dobrú spoluprácu pri e, príprave tejto správy. Ak chceme e, mm, ukázať naše odhodlanie, pokračovať v procese integrácie e, Černej hory aj iných krajín v regióne, chceme, aby celý tento región vstúpil do Európskej únie musíme uvažovať e, aj v kontexte nielen Černej hory, ale aj Macedónska a dokonca aj e, Turecka. Je veľmi dôležité, aby sme dali e, štatút kandidátskej krajiny práve Černej hore, ale treba, aby potom nasledovali samotné prestupové rokovania. Vláda Čiernej hory ešte musí urobiť toho veľmi veľa, bojovať proti korupcii, posilnenie alebo posilniť svoje administratívne kapacity a tak ďalej. A to všetko musí viesť ku konkrétnym výsledkom Slovenskom. Potom je tu otázka e, rovnosti medzi mužami, mužmi a ženami, e, čo práve v dnešný deň je veľmi aktuálna téma. Musíme takisto e, v krajine vidieť dodržiavanie reš, alebo rešpektovanie práv všetkých menších, všetkých ľudí. To všetko sú témy, ktoré, ciele, ktoré musia byť plne implementované. Mimovládne organizácie v krajine takisto musia dostať silnejšiu pozíciu v krajine, musia, musia požívať silnejšiu pozíciu. Ja keď som e, navštívil e, Černú horu, častokrát som e, počul, že je dôležité, aby naše vzťahy s Černou horou sa rozvíjali bez toho, aby do nich bolo nejakým spôsobom, aby do nich bolo nejakým spôsobom zaangažované Srbsko. A to je jedna vec, ktoré sa už v minulosti, o ktorej sme sa už poučili, treba naše chyby z minulosti opakovať. Ďakujem pekne. Ďalej za e, zelených. Pani Lumáček, nech sa páči. Mr. Mrs. President. Ďakujem pekne, pani predsedajúca, pán komisár, vážení kolegovia. Takisto sa chcem e, poďakovať kolegovi Tanakovi za veľmi dobrú vyváženú správu a teší ma, že že E, respektíve zhodlíme sa na tom, e, že e, nie je úplne pozitívne, že síce sme dali štátu kandidátskej krajiny Černej hore, ale neotvorili sme rovno prístupové rokovania. My sme dúfali, podobne ako ďalší kolegovia, že sa stane jedno aj druhé v tom istom čase. Černá hora v poslednom čase dosiahla veľa úspechov, ale ešte zostáva aj veľa vlastí na vylepšenie. Jednak antidiskriminácia, jednak ekologické otázky a jednak boj proti korupcii. To sú také tri hlavné témy. Pokiaľ ide korupciu a boj s organizovaným zločinom, teší ma, že v tejto správe požadujeme od štátneho orgánu e, alebo štátnych orgánov, aby netlačili e, na mimovládne organizácie alebo na občianskú spoločnosť, ktorá sa e, venuje práve odhalovaniu aktivít organizovaného zločinu. To je veľmi užitočná aktivita zo strany týchto organizácií a je neakceptovateľné, aby im štát nejakým spôsobom v tom zabraňoval. Druhá otázka, antidiskriminácia. Naďalej je v Černej hore veľa skupín, e, kde možno zo, e, zákony sú v poriadku, ale v praxi to vyzerá trochu ináč. E, sú to etnické menšiny, Rómovia a tak ďalej a potom ekologické otázky. Černohora hovorí, Černohora hovorí že ekologický štát, čo je v por- štátom, čo je v poriadku. Máme v krajine eh, pekné pobrežie, pekné hory, ale e, treba, aby tieto environmentálne procesy prebiehali eh, transparentným spôsobom, pretože v opačnom prípade toto e, všetko, táto krásna príroda v Čiernej e, hore dlho nevydrží. Takže dúfame, že táto krajina E, zaangažuje, ako som už povedal, aj občanskú spoločnosť do e, týchto aktivít e, aj v oblasti environmentálnej, najmä pokiaľ ide o vodné elektrárne. Ďakujem. Grazie, proseguiamo. Ďakujem pekne. Ďalej budú vystupovať ostatní rečníci, ale prosím, udržiavajte svoj rečnícky čas. Pán Šopflin, nech sa páči. Minúta a pol. Uh, you, Ďakujem pekne Vážení kolegovia, súhlasím e, s tými, ktorí povedali, že Černá hora e, vykonala e, veľký pokrok smerom k integrácii do EÚ, napriek tomu, že začínala v nezavidenia hodnej pozícii. Podobne ako sa ten krajiny bývalej Jugoslávie, bol tu kolaps komunizmu a vlastne aj kolaps celého štátu, čiže vlastne celú krajinu, celú spoločnosť museli vybudovať na novo, čo nie je eh, jednoduché a niektoré tie prvky starých systémov bohužiaľ v nových formách eh, prežili. Ale čo je pozitívne, máme teraz v Černej hore mladú elitu, ktorá je odhodlaná e, smerom, pokiaľ ide teda o európsku budúcnosť tejto e, krajiny. No a potom tu máme tie negatívne javy, korupcia, ob, e, zneužívanie súdnictva, verejná správa, ktorá nie je veľmi efektívna a tak ďalej. Akým spôsobom vyriešime tieto problémy? E, vyriešime ich v oblasti čiže ekonomickej, politickej alebo e, justičnej iba pokiaľ e, černorskí lídry sa budú veľmi snažiť a pokiaľ Eh, sa im podarí prekonať odpor zo strany tých, ktorí eh, práve že z existujúceho systému eh, ťažia. Ale mm, takáto situácia nie je nakoniec iba v tejto krajine. Je veľmi dôležité, aby elity, aby verejnosť tlačila na vstup do EÚ a to bude veľmi pozitívny faktor určite. Ďakujem. Grazie, la parola Ďakujem pekne. Ďalej pani poslankyňa Flašková, Beňová, minúta 30

Ďakujem pekne. Ďalej pán poslanec Kukan, minúta 30. Thank you, Madam President, Mr. Commissioner. Madam Ďakujem pekne, vážení eh, kolegovia. Chcel by som poprvé eh, naozaj eh, sa poďakovať a pogratulovať pánovi spravodajcovi Tenokovi za túto skvelú správu. Veľmi dobre pripravila aj jedno, taj konkrétne uznesenie s ňou súvisiace. Černá hora vykonala veľký pokrok v procese integrácie a takisto zohráva konštruktívnu úlohu pri udržiavaní regionálnej stability. Je na dobrej ceste a to bolo minulý rok potvrdené zo strany Rady a komisie, ktorá e, dala Čiernej hore štatút kanadskej krajiny. Dúfam, e, že to zabezpečí aj to, že aj ďalšie e, kritéria potrebné pre otvorenie rokovania o vstupe budú splnené, tak aby tieto e, prístupové rokovania mohli byť započaté. Kým sa to e, nestane, musí sa Čierna hora sústreďovať, a teda je vláda, na pokrok v niektorých kľúčových e, oblastiach. Sú to najmä následovné. Právny štát, boj proti korupcii, organizovanému zločinu, legislatíva v súvislosti s voľbami, posilnenie úlohy, kontrolnej úlohy parlamentu voči vláde, E, intenzívnejšie zapojenie e, občianskej spoločnosti do vzťahov s vládou, e, posilnenie nezávislosti funkcie prokuratúra, naopak súdcov, ekonomický a sociálny rozvoj, verejná správa. A teší ma, že Čierna hora e, naďalej dosahuje pokrok v integračnom e, procese preto dúfam, že rada sa rozhodne, že otvorí e, čoskoro prístupové rokovania s krajinou. Ďakujem. Ďakujem pekne. Pán Tale, minúta. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Pani ministerka, pán komisár, chcem najskôr zablahoželať spravodajcovi pánovi Tanokovi eh, k veľkému úspechu, ktorým je toto uznesenie o Čiernej hore, pretože Čierna hora je veľká nádej pre Európanov a pre integráciu eh, na západnom Balkáne. Krajina nemá zásadné rozdiely, ktoré by eh, jej bránili, aby sa stala plným členom EÚ. Susedia sú v, v pozícii kandidátskych krajín a v Čiernej hore nájdu dobrý príklad. Potrebujeme podporovať vládu pána Lubšiča. Ale musíme zdôrazniť e, čiernohorskej vláde, že musí spolupracovať s občianskou spoločnosťou, povedať jej, že kritické médiá nie sú nepriateľom, ale niečím, čo práve naopak napomáha integrácii do EÚ. Je to malá krajina, ale je poctivá a férová, takže ukážme to všetkým v Európe. Ďakujem. Ďakujem. Slovo má pani Basesku na minútu a pol. Pani predsednička, stabilita v regióne ba- Západného Balkánu bude posilnená o to viac, ak Európska komisia bude považovať Čiernu horu za kandidátskú krajinu. Zároveň chcem zdôrazniť skutočnosť, že kritéria, kodanské kritéria musia byť plne rešpektované preto, aby e, bol možný vstup do EÚ. Napriek pokroku čiernohorské orgány musia ešte previesť sektory v v života v dôležitých oblastiach. Fenomén korupcie sa zhoršil, sú tu daňové problémy a v tomto zmysle treba vytvoriť štruktúru, ktorá sa bude špecializovať na boj proti týmto fenoménom. Na druhej strane práva menšín, mám na mysli práva Rómov, nie sú jasne definované v zákone. Štatút eh, menšín v ústave ako aj jasný opis práv týchto menšín by bol pozitívnym signálom pre európsku integráciu. Čierna hora chce podporovať ekologický vývoj a jeden z kľúčových cieľov EÚ je práve ochrana životného prostredia. V tomto zmysle chcem zdôrazniť, že masová turistika by mohla byť negatívna a Zbytočne by to predlžilo rokovania o vstupe a na záver chcem pripomenúť, že európska perspektíva pre Čiernu horu prispeje k zmiereniu Európy so svojou vlastnou minulosťou v tomto regióne Balkánu. Ďakujem pekne. A teraz má slovo pán Tabači na minútu. Ďakujem. To šúr. Ďakujem pekne. Vážená pani štátna tajomníčka Diery, e, pán komisár File, e, som potešený hlavne faktom, že maďarské predsedníctvo považuje za prioritu rozšírenie smerom na krajiny Západného Balkánu a dúfam, že maďarské predsedníctvo spraví všetko preto, aby naozaj aj došlo k zahájeniu samotných rokovaní. Kolegovia predo mnou, kolegyne e, už spomenuli, že pri pristúpení krajiny e, z oblasti Západného Balkánu je dôležité riešiť otázku korupcie. Ale sú tam ešte dve kľúčové otázky. Aké sú tie e, susedské vzťahy a z tohto pohľadu e, Čierna hora je na to naozaj dobre, pokiaľ ide o vzťahy s susedmi, napríklad s Chorvátskom, má dohodu o spolupráci uzavretú a pokiaľ ide o zaobchádzanie s menšinami, tak Čierna hora odkúkala pomerne veľa od, zo systému, ktorý je e, v platnosti v Maďarsku. Avšak ešte v oblasti volebného zákona je naozaj veľa roboty, ale dúfam, že dobré kroky spraví Černohora aj v tejto oblasti. Ďakujem. Ďakujem pekne. A teraz začneme Catch the Eye. Máme sedem rečníkov na zozname. Všetkým dám slovo, ale minúta je e, maximum, inak vám vypnem mikrofón. Najskôr pán Kozlovský. Ďakujem pekne. Chcem najskôr zablahoželať k Čiernej hore k tomu, že dosiahla štatút kandidátskej krajiny pre integráciu do Európskej únie. Politický dialog tejto krajiny s európskymi inštitúciami um, dobre napreduje, hoci nemá dlhú históriu. Zaangažovanosť Čiernej hory, politická vôľa, ehm, je sprevádzaná reformami ehm, v rámci boloňského procesu, ale ako vyplýva z oznamenia komisie, zároveň je tu rozpor medzi disponibilnými kompetenciami a e, tým, čo je potrebné. Čierna hora teda musí uh, vyvinúť eh, maximálnu snahu, aby zabezpečila pre všetky vrstvy obyvateľstva, hlavne tie, ktoré sú ohrozené možnou sociálnou exklúziou, vzdelávanie, preto aby občania mali kompetencie a aby sa zvýšili ich šance na pracovnom trhu. Ďakujem pekne. Ďakujem. Pán Zemka. Pani predsedníčka, táto diskusia jasne ukazuje, že Čierna hora je v situácii, že sa čoraz viacej približuje v integrácii do Európskej únie. Pre Čiernohoru je to jasné, ale chcem upozorniť na tú skutočnosť, že tento proces má dva rozmery ktoré sú také doplňujúce. Najskôr je tu európsky rozmer, ktorý ukazuje, že Európska únia princípy a hodnoty Európskej únie sú stále v Európe platné, sú atraktívne. A druhý rozmer je spojený s Balkánom, pretože to ukazuje ostatným balkánskym krajinám, aká je cesta, ktorú treba a je možné prejsť. Je to síce ťažká cesta, ale je to možné. Moja otázka je veľmi stručná. Pán komisár File, mohli by ste nám povedať, aký je harmonogram pre vstup Čiernej hory do Európskej únie? Ďakujem. Ďakujem. A teraz má slovo pán Tokeš na minútu. Gracia. As a citizen of Romania with strong... Ako Rumún verím v v prosperujúcu multietnickú spoločnosť, ktorá je založená na, spolu, na mierovom spolužití a zmierení v rámci e, národov. Vítam snahu Čiernej hory splniť kodaňské kritériá spojené so stabilitou inštitúcií, garanciou demokracie a ktoré korešpondujú s európskymi a medzinárodnými normami. Čierna hora je parlamentná demokracia založená na ústavnom a legislatívnom rámci na právnom štáte, ľudských právach a rešpektovaní a ochrane menšín. Avšak e, sú tu vážne nedostatky v implementácii legislatívy. Korupcia zostáva všade prítomná, organizovaný zločin pokračuje, je to vážny problém a sú tu obavy ohľadom efektívnosti. Bohužiaľ, rečníkovi vypadol mikrofón.

Grazie, la parola all'onorevole Baldassare. Ďakujem pekne. A teraz má slovo pán Baltasare. Ďakujem pekne, pani predsedníčka, vážený pán komisár, milí kolegovia. Vidíme tu vynikajúce výsledky na ceste k európskej integrácii a napriek tomuto pokroku sú tu určité nedostatky v dôležitých oblastiach pre rozvoj demokratických systémov a pre existenciu právneho štátu. Napriek dosiahnutému pokroku e, prostredníctvom zmien legislatívy, trestného práva a ostatných zmien primárnych zákonov sú tu ešte nedostatkové oblasti. Mám na mysli naliehavú potrebu zaručovať efektívnosť justície, transparentnosť, tiež zabezpečenie toho, že verejná, trans, verejná administratíva bude transparentná a že, tu, že bude nezávislá od politických vplyvov. Ďalšie veci sú spojené so zmenami s výberom sudcov a prokurátovou a ich menovanie e, týchto sudcov je momentálne prebieha zo strany vlády alebo zo strany parlamentu. Musíme zabezpečiť lepší prístup e, k justícii a k bezplatnej právnej pomoci. Ďakujem pani Kretu. pozornosť, alebo teda štatút pristupujúcej krajiny je výsledkom otvorených dverí Európskej únie a to bolo prospešné pre východ Európy, ako aj pre západný Balkán. Čierna hora je na začiatku cesty, ktorá nebude ani ľahká, ani jednoduchá, ale má cestovnú mapu a môže využiť skúsenosti krajín z regiónu, ktoré prešli cestou pristúpenia nedávno. Musíme mať e, dobrú správu o tejto krajine, aby sme mohli začať rokovať o prístupe. Myslím, že Európska únia je rozhodujúca v procese zmierenia bývalej Juhoslávie a e, európska integrácia v tejto bývalej federácii e, bude koncom násilnej minulosti. Želám veľa úspechov Čiernej hore, v jej budúcnosti a na ceste smerom e, k vstupu do Európskej únie. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. A posledným rečníkom je pán Mlce. Ďakujem, pani predsedajúca. E, pokiaľ ide o vízovú liberalizáciu e, z pohľadu Čiernej hory, Srbsko a Macedónsko, tak by sa očakávalo, že turisti a obchodníci budú využívať túto možnosť, ale prišli utečenci z dôvodu chudoby. V tejto súvislosti informačné kampanie, ktoré prebiehajú na mieste, sú bez pochyby dôležité, tak aby bolo jasné, že e, víza návštevné e, nemôžu byť postavené na rovnakú úroveň s pracovným miestom v EÚ. Je nevyhnutné tlačiť z pohľadu EÚ na tieto veci a takisto aj na cestovné agentúry, ktoré sa špecializovali na e, takýto typ turistiky a to pokazuje istým spôsobom na fenomén, na tento problém pokiaľ ide o systémy takéhoto masového, masového pohybu a súvisí to teda aj s rómskou problematikou, je treba si počkať na efektívne, rieš- efektívne riešenie. Zdá sa ale, že mnohí e, občania týchto krajín balkánskych nehľadajú svoju budúcnosť v krajine pôvodu, ale snažia sa nelegálnym spôsobom presúvať do EÚ nie je dôvod e, na takýto typ migrácie do EÚ, ktorá vychádza z lepších sociálnych podmienok. Je nevyhnutné približovať e, štandardy k EÚ, pokiaľ ide o justíciu, e, boj proti korupcii a ochranu menšín, tak aby sa dokázali približiť európskej perspektíve ľudia v, Monteneg- v Čiernej hore. Ďakujem. Grazie, ora la parola. Ďakujem pekne. A teraz dávam slovo pánovi komisárovi Filemu. Ďakujem, pani predsednička, vážení poslanci. Naša diskusia je produktívna a potvrdzuje ďalšie potrebné kroky pre Čiernu horu, aby dosiahla ďalší pokrok na ceste do EÚ. Ako je formulované v návrhu uznesenia, ktoré sme diskutovali a v stanovisku komisie z novembra, eh, Čierna hora dosiahla veľa, ale musí um, preukázať alebo snažiť sa ešte viac. Uh, Krajina je v rozhodujúcej etape, sú potrebné hmatateľné výsledky, aby Čierna hora bola schopná prejsť do ďalšej etapy európskej integrácie. Momentom vytvorené statútom kandidátskej krajiny by sa nemalo stratiť. E, musí pokračovať e, odhodlanie v reformách. Ciele sú známe je to na Čiernej hore, aby splnila všetky požadované priority a keď e, bude pripravená, musí sa zaangažovať v, procese e, rokovaní. Cesta do EÚ závisí od e, úspechov Čiernej hory a tu sa vyjadruje moje zaváhanie, pokiaľ ide o harmonogram vstupu, o ktorý ste žiadali. Ale mm, som optimista, myslím si, že s našou podporou, ale hlavne s odhodlaním e, ľudu Čiernej hory môže táto krajina urobiť pokrok smerom k EÚ. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. A teraz dávam slovo pani štátnej tajomničke, pani Giori. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pani predsedajúca, vážený pán komisár, cená poslanecká snemovňa. Chcela by som sa najskôr e, poďakovať za túto veľmi plodnú výmenu názorov. Je dobre vidieť, že Európsky parlament aj naďalej e, silne bude spolupracovať na tom, aby Čierna hora eventuálne pristúpila v Európskej únie. Chcela by som vám povedať, že obavy a tie úlohy, e, ktoré ste spomínali, že sú súčasťou nášho pracovného programu a sú súčasťou programu práce, ktoré majú stanovené európske inštitúcie v súvislosti e, s prístupovými známi Čiernej hory. My sa tých snažíme teda tiež reflektovať. E, zaznela otázka ohľadom toho, čo sa udeje v časovom rámci, ktorý uplynie medzi momentom, kedy Čierna hora e, dostane pridelený štatút kandidátsky a kedy príde vlastne k samotnému otvoreniu prístupových rokovaní. E, pán komisár sa toho už dotkol a aj ja som to spomenula, spomenula že komisia e, formulovala isté podmienky, ktoré musí Čierna hora splniť. Je sedem takýchto podmienok, napríklad zabezpečenie právneho štátu, boj proti organizovanému zločinu a korupcii, to okrem iného spadá do týchto siedmých podmienok a komisia e, posúdi pokrok, ktorý bol dosiahnutý a potom pravdepodobne v priebehu roka e, bude prijaté rozhodnutie ohľadom možnosti otvorenia prístupových rokovania, alebo či ešte nebude možné otvoriť tieto rokovania. Chcela by som sa všetkým poďakovať za účasť v tejto rozprave a myslím si, že táto rozpráva jasne dokázala, že Európsky parlament je pripravený vyslať pozitívny signál smerom na krajiny Západného Balkánu. Signál, ktorý bude dôkazom toho, že rozšírenie Európskej únie bude napredovať ďalej a že musí byť aj autentické. To znamená, že Európska únia spolu so všetkými krajinami v rámci tohto regiónu naďalej e, si podržiava túto možnosť e, pristúpenia. Samozrejme, je to podmienené plnením konkrétnych podmienok, pre Čiernohoru to znamená otvorenie prístupových rokovaní, pre Srbsko to znamená, že komisia bude hodnotiť súčasnú situáciu a pre Chorvátsko to znamená, že krajina si musí splniť svoje domáce úlohy, tak povediac, a že sa musí pripraviť e, v maximálnej možnej miere tak, aby bolo možné uzavrieť prístupové rokovania možno ešte počas e, maďarského predsedníctva rady. Takýmto spôsobom sa dostaneme do situácie, ale budeme schopní zabezpečiť, aby susedia Európskej únie mali jasnú perspektívu vstupu v prípade, že dosiahnu e, tu, ten hodný stupeň pripravenosti. Ďakujem pekne. Grazie, comunico di aver ricevuto una proposta di risoluzione. Ďakujem pekne. E, chcem vás informovať, že som dostala návrh uznesenia, e, ktorý má byť ukončená rozprava. Teraz je teda uzavretá rozprava a hlasovanie prebehne zajtra o 11.30.